vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v otázke situácie v Južnom Sudáne. A odozdávam hneď slovo pánovi ministrovi Kurkulasovi. Nech sa páči. President, honorable pani predsedníčka, milí kolegovia, najskôr chcem povedať, že nás rozladili tie správy o tom, že viac ako 200 civilov, žien a detí e, prišli o život, e, keď e, utekali pred násilím v Južnom Sudáne. Naše myšlienky sú s rodinami obetí tento tragický incident e, sa pridáva k tým ľudským obetiam, e, k, k ktorým teda viedol súčasný konflikt na Južnom Sudáne. Európska únia e, Úniu zvlášť trápi zhoršovanie sa situácie podmienok života ľudí a sa právi o veľkom porušovaní ľudských práv. Podľa posledných odhadov 10 tisíc ľudí bolo zabitých a viac ako 400 tisíc e, prišli, sú vnútroštátnymi utečencami, teda prišli o svoje domovy a približne 50 tisíc ľudí utieklo e, z krajiny. Okrem utrpenia ľudí v Južnom Sudáne táto kríza zrejme e, ovplyvní región oveľa širšie región, ktorý už teraz eh, je veľmi vystavený rizikám eh, konfliktov a chudoby, čo sa udeje v Južnom Sudáne je veľmi dôležité pre Európsku úniu. Naďalej sa silne angažujeme, podporujeme regionálne a medzinárodné snahy, aby sa skončilo násilie a aby sa uprednostnilo politické riešenie, ktoré umožňují eh, lídrom, politickým lídrom eh, mierové a demokratické riešenie. Spolu s medzinárodným spoločenstvom Európska únia sa angažuje v zabraňovaní krízam, aby sa tieto nevyvinuli do etnicky založených občianských vojen a chaosu. Viedli sme našu silnú podporu aj KDU teda medzinárodnej e, organizácie pre mediáciu, aby sa okamžite dosiahlo zmierenie a aby sa vytvoril základ pre udržateľné a demokratické riešenie. V tomto ohľade by som chcel komentovať správu, ktorú pripravila pani De Kaiser v decembri minulého roka kde sa zdôrazňujú výzvy vo vývoji budovania štátu v Južnom Sudáne. Ehm, práca ICADu v mediácii eh, v tomto konflikte Eh, je chválihodná a musí sa vyvinúť všetka snaha, aby sa našlo riešenie pred tým, ako bude príliš neskoro, aby sme zabránili globálnej, také teda mm, civilnej vojne alebo občianskej vojne. Eh, privítali sme otvorenie mierových rokovaní. Eh, je tu výzva na sil, na rýchlu dohodu a prístup monetárnej pomoci. Využitie síly eh, nepovedie k ničomu. Vysoká predstaviteľka a podpredsednička Eštonová povedala, že té zamierenie s efektívnym monitoringom sa musí dosiahnuť čo najrýchlejšie, aby sme ušetrili životy ľudí a, um, v Južnom Sudáne a ukončili utrpenie. Dúfajme, že sa to stane rýchlo a že by sa mohlo do, dosiahnuť prímerie tak ako uh, povedal uh, alebo naznačil hovorca súčasného uh, prezidenta. Kathy Ashton vyzvala krajiny, aby vytvorili podmienky inkluzívneho politického dialógu. To znamená, že sa musia oslobodiť všetci politickí väzni, ktorí sú zadržiavaní v Jube a tiež vyzvala jednotlivé strany, aby sa e, zdržali verejných vyhlásení, ktoré by mohli viesť k ďalšiemu násiliu. Dovolte mi jasne povedať, že hoci E, násilie zabraňuje prímeriu a politickému vývoju mediačná snaha ICADu a vedie k zastaveniu tohto konfliktu a všetci hráči by mali uvedomiť, že sú tu dôsledky e, takýchto krokov. Európska únia sa angažuje diplomaticky, aby pomohla ukončiť boje Špeciálny zástupca EÚ pre africký roh Alexander Horcoch je tam už od 25. decembra a pracuje 24 hodín denne, aby mierový proces e, pokračoval. Je v neustálom kontakte s kľúčovými hráčmi v Južnom Súdáne a v tomto regióne, aby podporil budovanie konsenzu e, v súvislosti s mediačnou snahou ICADu. Európska únia ponúkla podporiť tento proces politicky a finančne. Je dôležité, aby sme zostali jednotní za prácou ICADu a aby tento proces dostal šancu. Mám veľké obavy ohľadom správ o, o porušovaní ľudských práv. Všetci hráči si musia uvedomiť, že páchatelia systematických porušovaní ľudských práv budú volení na zodpovednosť za svoje činy. Ochrana eh, od civilného obyvateľstva sa musí zabezpečiť a rešpektovať. Vítame rozhodnutie Africkej únie vytvoriť komisiu, ktorá preskúma eh, porušovanie ľudských práv, ku ktorým eh, došlo od 15. decembra 2013 až doteraz k ním dochádza ako aj e, dôvody a spúšťače tohto násilia. Európska únia e, vyzýva teda, aby sa začalo pracovať čo najskôr. Tiež podporujeme neustále posilňovaniu misií OSN v Súdane, aby sa plnili e, úlohy ochrany civilného obyvateľstva. Európska delegácia a ECOFI sa zostávajú otvorené počas krízy a Podporujeme členské štáty v ich snahe evakuovať obyvateľov a koordinovať túto evakuáciu občanov EÚ, e, ktorí e, sú v Jube. Európska únia naďalej pokračuje v ponúkaní humanitárnej pomoci. 24. decembra komisia, e, komisárka Georgieva oznámila, že sa vynaloží 50 miliónov eur na pokrytie základných potrieb v oblasti zdravotníctva, potravín, sanita, sanity a ochrany obyvateľov. Európska únia a členské štáty poskytli eh, približne 170 miliónov eh, eur humanitárnej pomoci v roku 2013 a teda je to zamerané na rok 2014. Na záver chcem zopakovať, že okrem tých mnohých stratených životov Eh, ktoré si vyžiadala táto kríza. Situácia v Južnom Sudáne eh, sa zrejme rozšíri a destabilizuje aj eh, širší región. Takáto situácia sa mm, jednoducho nesmie stať realitou a vyzývame, aby sa toto nestalo. Okamžité zaangažovanie sa na začatie dialógu a ukončenie násilia sa musí dosiahnuť. A nak, alebo teda cena za to, že sa toto nestane, je príliš vysoká. Nesmieme zabúdať, že toto sú ľudia, ktorí odvážne bojovali za svoju slobodu. Je dôležité, aby sme zostali zjednotení za snahou ICADu a aby sme dali toto, tomuto procesu šancu. Európska únia je pripravená a vynaloží maximálnu snahu e, pre tento cieľ. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz majú slovo rečníci v mene z frakcií. Za EPP sa najprv vyjadri pán Preda, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Počas nášho zasadnutia v decembri 2013 sme hlasovali, a to vám chcem pripomínať, ohľadom správy vypracovanej Veronik de ohľadom snahy medzinárodného spoločenstva pre Južný Sudán. Žiaľ Bohu, len niekoľko dní následne ozbrojený konflikt medzi vládnymi zložkami a rebelmi, ktorý vedie bývalý prezident Rick Macher, vybuchol. A tie následky boli príšerné, pokiaľ ide o jeho humanitárnu oblasť. Na výbore pre rozvoj som viackrát v diskusii spomínal, aká nestabilná je tá situácia v tejto krajine. Ale musím sa vám pripomenúť, že som si nevedel, eh, pri, priznať, že vôbec som si nevedel predstaviť, že tá situácia môže eh, dosiahnuť až takýto stav, pretože momentálne pred sebou máme to nebezpečenstvo, že Sudán bude buď rozdelený na eh, na sever Južného Sudánu alebo na juh Severného Sudánu hlavne aj tie aspekty, ktoré vyprovokovali tento konflikt, neustále sa zhoršujú. Máme tam strašne veľa prípadov porušovania ľudských práv, ktorých sme svetkom. Takže ja si myslím, že by sme mali e, všetci privítať akýkoľvek pozitívny signál pochádzajúci z tohto regiónu. Zastupca rady povedal jednu vec, ktorú chcem podporiť. Povedal, že Africká únia mala veľmi dobrú iniciatívu vytvoriť vyšetrovaciu komisiu a na druhej strane, pokiaľ ide o politickú úroveň, Eh, prezident Salva Kiir a Rik Machar eh, mali v rukách tú moc, aby zabránili porušovaniu ľudských práv. Jedine prímerím, a to veľmi rýchlým prímerím a nadviazaním politického dialogu je toto však možné urobiť. Európska únia musí pokračovať v podpore Južného Súdanu, ale zároveň motivovať eh, samotný proces zmierenia. Ďakujem pekne a teraz eh, za socialistov a demokratov pani Veronik za dve minúty. Áno, pani predsedníčka, eh, veľmi, s veľkým smutkom eh, sme sa dozvedeli, aký počet je mŕtvych v Sudáne a takisto vnútorne presídlených ľudí. A ja samozrejme súhlasím s, a ľutujem, vyjadrujem sústrede nad týmto bolesťou a trápením tohto sudanského ľudu. Chcem vám pripomenúť, že musíme uznať to, ako delegácia Európskej únie pracovala na mieste a chcem zdôrazniť, že traja členovia Európskej únie zostali v Jube majú za sebou príkladnú prácu. Chcem povedať, že vo všeobecnosti Európska únia, Euró- medzinárodné spoločenstvo a trojka, čiže Spojené štáty americké, Spojené na Spojené kráľovstvo a Norsko boli pri kolíske tohto eh, nového štátu, keď vyhlasoval svoju nezávislosť, aj keď nemali žiadnu administratívu, žiadnu štruktúru, eh, žiadnu infraštruktúru, ktorá by mohla eh, z, tohto, z tejto oblasti urobiť štát. A dva roky to je veľmi málo. A v decembri viete, že sme hlasovali v tomto, v tomto uznesení a ja som vtedy vypichla, aká nestabilná je situácia v tej, tomto štáte, nedostatky, pohľavne pokiaľ ide o demokraciu, pokiaľ ide o vzdelávanie, pokiaľ ide o prítomnosť etnického konfliktu, takisto aj všetky tieto milície, ktoré neboli ešte rozpustené, tie situácia v tých ozbrojených zložkách, že že to nebezpečenstvo je veľmi veľké, ale nevedeli sme si predstaviť, že e, tento faktor, ktorý e, spustil tú prvú, e, túto veľkú katastrofu, prvú, ktorú zažíva tento nový štát, dve, dva roky naozaj je veľmi málo. Pred dvoma rokmi od 2011 do 2013 sme sa snažili venovať a venovali sme 830 miliónov eur práve na výstavbu tohto nového štátu je potrebné pokračovať eh, v tomto úsilí, takisto aj v humanitárnej pomoci. Teraz eh, by sme eh, mali podporiť Africkú úniu ale je potrebné, a určite už týmto budem končiť, pani predsednička sa opätovne zamyslieť na základe vyšetrovania Africkej únie a správy, aké sú tie zásadné problémy. Sú to problémy práve demokracie, ako aj spravovania, kde korupcia naozaj je veľmi vysoká a na základe takýchto krehkých aspektov nemôžeme e, postaviť e, štát e, a preto netrebná si, sa síce vzdávať, ale treba tomu na pomoc. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. A teraz za Alde dvi Michel, dve minúty. Áno, pani predsedni, predseda rady, pani predsednička, Pani podpredsednička parlamentu, kríza, ktorú zažíva teraz Južný Sídan, má samozrejme viaceré dôvody. To už bolo povedané, etnické rozdelenie, ekonomické výzvy, takisto aj e, e, tá ropa tam nie je len tak pre nič, za nič potom tie e, strategické rivality a takisto aj susedstvo, ktoré je veľmi nebezpečné. Takže toto ozrejmuje to nebezpečenstvo, ako aj tie ťažkosti alebo ohrozený charakter tejto oblasti, aby sa z nej stal ozajstný štát. Tak ako povedala kolegyňa Dekajzer, to je veľmi málo. A teraz e, to utrpenie Sudáncov, kde máme e, niekoľko statisíc e, vnútorne presídlených, potom 10 tisíc mŕtvych, a kríza, ktorá ohrazuje aj regionálnu stabilitu. Máme tu Ugandu, samotný Sudán a potom aj africký roh, ktorý i opäť tiež ohrozený konfliktom v Stredoafrickej republike a veľmi ďaleko sme od toho, aby sme našli riešenie. Južný Sudan je teraz na kryžovatke a my musíme pripomenúť Salva Kirovi prezidentovi a takisto jeho rivalovi, veľmi eh, prezidentovi Rik Macharovi, že to je aj na nich, aby zastavili eh, túto eh, špirálu násilia. My naozaj chceme, e, e, teda vyzývame k prímeriu a takisto e, sme radi, že sa začali rokovania. Je potrebné, aby politický dialog, ktorý by sa týkal hlavne oslobodenia všetkých politických väzňov, bol spustený. A ja chcem takisto poďakovať za prítomnosť osobitného predstaviteľa misie OSN pre Južné Sudan Donaldovi Boothovi, ktorý robí všetko preto, aby tá mediácia to sprostredkovanie, to rokovanie medzi dvoma znepriateľnými tábormi eh, bol plodný. Pán predseda rady, vzhľadom na záväzok eh, Európskej únie pre Južný Sudan, myslím, že by bolo rozumné, aby sme sa zamysleli nad predlžením mandátu osobitného zastupcu EÚ pre africký roh Alexandra Rondolfa, ktorý, ako ste, pekne, ako ste správne povedali, odišiel do tohto regiónu a je v pravidelnom kontakte so zastupcami tohto regiónu aj takisto aj tohto štátu. Mali by sme sa zamyslieť nad predložením tohto mandátu, na, eh, pretože, aby sme eh, dokázali, že naša angažovanosť EÚ je naozaj vysoká treba bojovať proti porušovaniu ľudských práv, takisto je potrebné, aby všetko, čo bolo pachané na miestnom obyvateľstve, bolo odsudené, potrestané a je potrebné urobiť všetko preto, aby tie mierové rokovania pokračovali a aby sme sa vyhli občanskej vojne v tomto regióne. Ďakujem, hovorí pani predsedníčka. A teraz e, bude hovoriť pani... A nie, pani Duran nie je prítomná, takže odozdávam slovo za frakciu ECR pánovi Tanakovi. Dve minúty. Ďakujem pekne. E, my sme nedávno e, vítali, aký pokrok Južný Sudán dosiahol za ten krátky čas od nezávislosti. Ja som ich v tom podporoval a podporoval som, som ich mladú demokraciu, ale za pár krátkých týždňov e, Južný Sudan sa ocitol vo veľmi kritickej situácii. Sú tam politické konflikty, nesúhlas s vládou alebo nespokojnosť s vládou, pokiaľ ide o tie peniaze z ropy a, čo je asi najviac problematické, tie etnické napätia. Najprv to začal taký, ako, začal to ako taký e, osobný e, konflikt medzi Salva Kírom a Rikom Mašarom, ale E, dnes už, alebo k dnešnému dňu už zomrelo 10 tisíc ľudí, 400 tisíc ľudí sa muselo presťahovať a dnes sa teda e, stal ten incident, pri ktorom zomrelo ďalších 200 ľudí a to iba ilustruje, aká je tá situácia kritická. E, Južný Sudán samozrejme je mladá krajina, čiže je krehká, pokiaľ je inštitúcie a tým pádom nie je jasné, koľko Eh, násilia dokáže táto krajina zniesť eh, predtým, ako sa z neho znestane štát, ktorý zlyhal, štát, ktorý skolaboval. Je to veľmi nebezpečná vec pre celý eh, región Afrického rohu. Takže Európska únia a členské štáty, ktoré podporovali Južný Sudán, by teraz mali spraviť všetko preto, aby podporili tie e, rokovania o primery. Máme tam špeciálneho vyslanca, alebo vyslanca pre Ehm, africký roh, ktorý e, pracuje veľmi dobre, pomáha miestnym regionálnym organizáciám a musíme podporiť my aj utečencov, hľadiska technického aj finančného. Pokiaľ e, tieto rokovania nebudú úspešné a pokiaľ so bude naozaj etnická občianská vojna, tak Európska únia musí zvažovať všetky možnosti aj e, teda jednak humanitárne, ale aj voj- možnosť vojenského zásahu po boku Africkej únie. A teda podporujem to, aby e, sa vyšetrili tie, e, to zneužívanie e, alebo nedržanie ľudských práv naozaj tragického charakteru z minulého decembra. Čiže teraz to je na tých lídroch tejto krajiny. nie je možné, aby v Južnom Sudane opäť bola nejaká krvavá vojna. Musíme spraviť všetko preto, aby sme jej zabránili. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pekne. Teraz za frakciou GUE sa vysloví pani Lozing 1,5 minúty. Keď eh, hovoríme v Európe o tých vážnych konfliktoch v Afrike, tak sú to hlavne technické konflikty, ktoré sú eh, príčinami eh, týka sa to mnohých oblastí, nie sú odpovede. Je súčasný vojnový konflikt ako keby spadol z neba to hovoria niektoré médiá a aj tá diskusia, ktorú tu máme, to naznačuje a nezavrá žiadnu úlohu, že skutočné dôvody sú spojené s katastrofálnou ekonomickou situáciou, extrémnou chudobou a nerovnakým rozdelením a zdrojov. Konflikty v Južnom Sudáne sú mnohovrstvové, sú spojené s bojom o moc v štáte, ktorý je závislý na západnej podpore. Sú tu rôzne etnické skupiny a to je len nejaký vedľajší aspekt Južný Sudán. Je príklad toho, že budovanie štátu na základe západných princípov bez geostrategických e, záujmov jednoducho e, sa nemôže e, vyvíjať E, e, obyvatelia v Južnom Súdáne žijú v chudobe napriek tomu, že majú bohaté e, zdroje. Aby sa toto zmenilo, tak na to nestačí len civilné výroky Možno, že je potrebná mm, medzinárodný zásah. Z tohto dôvodu som za to, aby sa okamžite e, dosiahol pokoj zbraní. Konflikt je možné vyriešiť len prostredníctvom rokovaní. Ďakujem. Grazie. Ďakujem. Teraz odovzdávam slovo ďalším ročníkom. Pani Gabriel, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Situácia v Južnom Súdane je mimoriadne znepokojivá, ako to všetci dobre vieme. Je to krajina, ktorá už je eh, o desaťročiami vojny oslabená, ale toto ešte môže zničiť eh, ju aj celý región. Chcem zdôrazniť štyri základné prvky. Poprvé, chce, musíme sa vyhnúť za každú cenu vojny a je potrebné zabraniť, aby to nabralo ešte väčší etnický konflikt. E, je, e, zoberme si to, že ženy ako aj deti musia opustiť Sudán, akýkoľvek je ich etnický pôvod. Je potrebné to spraviť ako prioritu a je potrebné naozaj, aby toto bola hlavne misia vlády predtým, než by bojovali proti tomu, ktorí považujú za nepriateľov. E, to riešenie je politické a demokratické, nevojnové, nie so zbraniami. E, Prímerie ako nemôže viesť k ničomu medzi týmito dvoma krajinami. Je potrebné, aby všetci boli trvali na svojich e, názoroch a s podporou medzinárodného spoločenstva a Európskej únie ako sprostredkovateľov. E, je potrebné, aby si vypočul názor Africkej únie, pretože ona zohráva dôležitú úlohu, aby e, sa tento vojnový konflikt nerozšíril aj na ďalšie krajiny. Potom zásadný problém vnútroetnický politický dialog je naliehavý, ale Takisto je potrebné vytvoriť zásadné, zá, základné štruktúry. Je potrebné, aby tento systém bol transparentný aj pokiaľ ide o správu e, zdrojov. E, medzinárodné spoločenstvo e, musí zohrať tiež svoju úlohu, na to nemôžeme strácať zo zratela a musíme urobiť všetko preto, aby táto najmladšia krajina na svete nebola len akousi efemernou epizódkou. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Cortes Lastra. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tento parlament v mene viac ako 3 miliónov osôb, ktoré potrebujú humanitárnu pomoc, viac ako 400 tisíc vnútorne presledených a potom aj rodiny 10 tisíc tých, ktorí zahynuli, potrebujú naliehavú našu pomoc nielen v Južnom Sudane, je potrebné, aby okamžite sa prestalo s útokmi na civilov a je potrebné, aby bola vytvorená cestovná mierová e, mapa a politický dialog. Je potrebné, aby so svojím seferným susedom, e, kde e, viac ako 2 milióny ľudí už zomrelo, urobili všetko preto, aby toto prímerie bolo nastolené. Je potrebné, aby naliehavým spôsobom to bolo nájdené riešenie, ktoré by vykoronilo základ alebo pôvod od tohto e, konfliktu. Je potrebné zabezpečiť jeho bezpečnosť, e, infraštruktúry, ako aj e, rozvoj tejto mladej krajiny. Je potrebné mierovú cestu pre nich zabezpečiť a takisto humanitárny koridor. A z strednodobého hľadiska je potrebné ukončiť bezstretnosť ako aj korupciu. Je potrebné zabezpečiť, aby tí, ktorí sú zodpovední za porušovanie ľudských práv a takisto aj zločiny proti ľudskosti, boli potrestaní. Úloha únie je byť e, proaktívnejší a je potrebné pomôcť Africkej únii, aby sa vyhlo tomu, aby e, tento konflikt nevyústil v občianskú vojnu. Je potrebné, aby sme aktívne pracovali spoločne za tým rokovacím stolom spolu e, s juhosudanskou vládou za to, aby to bolo završené úspechom. Ďakujem pekne a teraz odovzdávam slovo rečníkom a prepačte, hovorí pani predsednička, pani Gomez, 1,5 minúty três anos depois da independência a violação a violência hm, Ďakujem pekne. Tej roky po získaní nezávislosti je v Južnom Sudáne eh, veľa násilia, no ale situácia sa výrazne zmenila. Snažíme sa poskytnúť humanitárnu pomoc v spolupráci s, eh, aj s inými organizáciami, to je veľmi záslužné. Eh, máme delegáciu Addis Abebe, tá bola naozaj veľmi aktívna a e, je tu teda deklarácia, e, ktorá hovorí, že tej, to násilie bolo naozaj príliš veľa, treba e, dodržiavať ľudské práva, ľudia, ktorí ich nedodržiavajú, tak proste musia byť do toho postihnutí. Mm, milióny eur boli naliaté do Eh, administratívnych funkcií v tejto krajine a možno by sme si mali tú eh, našu stratégiu premyslieť, pretože podľa všetkého iba podporujeme elity v krajine, ktoré sú autoritárske, eh, je tam veľa korupcie, sú tam jedne, rôzne medzikmeňové konflikty a etnické násilie sa vlastne iba rozducháva tým, čo sa teraz tam robí. Takže mali by sme sa si vrátiť k tomu, čo naozaj potrebujeme, aby v tejto krajine e, niektoré princípy boli dodržiavané. Aj zastupcovia Africkej únie e, chcú, aby e, teda bola vymenovaná dočasná vláda, potom boli voľby v roku 2015 a teda prebehol nejaký proces zmierenia, vrátanie teda súdu, ktorý by potrestal nedodržiavanie ľudských práv. Musíme, sa zabezpečiť to, aby teda tento interný konflikt sme e, zastavili a Albašírova vláda by tiež e, nemala tento konflikt využívať, zneužívať pre svoje vlastné účely. Toto by sme mali spraviť a chcem sa poďakovať veľmi slancovi a teda aj delegácie za čo urobila. Ďakujem pekne. Ďalej, keď ty aj pán poslanec Štýr. Hvala gospođo predsjednice. Južni Sudan je 15. prosinca. Ďakujem pekne. 15. decembra minulého roka Južný Súdan sa opäť dostal do cyklu násilia, tentokrát kvôli konfliktu medzi e, prezidentom a bývalým viceprezidentom. Bohužiaľ, táto krajina e, si neudržala stabilitu a mier po tom, čo získala svoju nezávislosť. A čo je mimoriadne nepríjemné, je skutočnosť, že e, tento konflikt má aj e, interetnický charakter. Tisíce ľudí e, zomreli a mnohé ďalšie tisícky ľudí sa stali utečencami, ale bohužiaľ okrem toho je tu ešte aj nová mm, e, tragédia, to je mm, smrť 200 ľudí, ktorí e, sa snažili z toho konfliktu utiecť, to je tá najnovšia správa. A treba podporovať tie mierové rokovania, ktoré sa začali v, júni, v januári, pardon, ale ktoré podľa všetkého e, sa ďalej nerozvíjajú. Musíme zabrániť tomu, aby ľudia v Južnom Sudane naďalej e, trpeli. Ďakujem pekne. Ďalej pani Basesku. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Situácia v Južnom Sudáne môže destabilizovať celý región po dvoch a dva a pol roku, eh, čo Južný Sudán získal nezávislosť, môžeme skonštatovať, že tie inštitúcie sú veľmi krehké v tejto krajine. Krajina je konfrontovaná s bojom o ropné polia a my sme veľmi znepokojení, pretože veľa civilov bolo práve obeťami týchto konfrontácií medzi vládnymi zložkami a medzi rebelmi. Máme tu tisícky úmrtí a niekoľko stotisíc osôb, ktoré museli opustiť krajinu. A, a ak bude tento násilie pokračovať, tento počet e, obetí bude neustále stúpať. Žiaľ Bohu, humanitárna pomoc sa nemôže dostať ku všetkým tým, ktorí e, trpia nedostatkom bezpečnosti v tejto krajine. Prvým krok by bolo e, ukončiť to násilie, tú nenávisť a takto by sme mali začať rokovania medzi rebelmi a vládnymi zložkami Južného Sudanu. Ďakujem. Grazie, onorevole Korola. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Korhola. Tak sa kun maailman nuori valtio on joutunut näin... Ďakujem pekne, pani predsednička. Keď najmladší národ sveta má také veľké problémy, tak skoro po nezávislosti, tak situácia sa vymyká len jeho hraniciach. Tu sú, s toto krajinou sú spojené s novými nádejami Vidím tu určité znaky nádej, ktoré sú pozitívne. Úloha mierových mediátorov a miestnych organizácií, ktorí pochopili, aká dôležitá je ich úloha ako sprostredkovateľov mieru. Minulý víkend som diskutovala o tejto otázke s bývalým e, premiérom Norska, pánom Bundojkom. A jasne vyplynulo, že v Sudáne je veľká potreba demokratického know-how, ako teda funguje opozícia, ako funguje vláda, aká je úloha politických strán. Je veľmi dobré, že tá istá organizácia urobila kľúčovú úlohu v tejto krajine spolu s mnohými ďalšími krajinami. Takisto humanitárna pomoc EÚ je kľúčová. Je ťažké túto pomoc poskytnúť kvôli tejto situácii, ale musíme sa postaviť voči našej zodpovednosti a potom môžeme zvážiť zorganizovanie tejto krízy a vyslanie civilných misií. Honorevole Kromberg. Thank you. We can do... Ďakujem pekne. Mm, môžeme a mali by sme urobiť oveľa viac ohľadom tejto krízy. Je tu potrebná naliehavá pomoc Európa by mohla poskytnúť. Chceme vyzvať členské krajiny, aby zvážili prispieť e, e, vojenskými a policajnými silami e, pre Južný Sútán a vyzývame vysokú predstaviteľa, aby skoordinovala takúto pomoc v rámci ESDP. Tiež musíme iniciovať plánovací proces pre nadväzné misie EÚ, ktoré sa budú sústrediť na bezpečnosť a demobilizáciu, odzbrojenie a reintegráciu Vyzývame vysokú predstaviteľku, aby podporila, ak to bude potrebné, rokovania medzi e, vládami a takisto mediáciu, dialog, zmierenie, aby sme pomohli e, napredovaniu tohto procesu. Tu skutočne potrebujeme lepšiu koordináciu špeciálnych výslancov zástupcov EÚ, USA, Norska a Spojeného kráľovstva. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Veržon. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Uznesenie, ktoré nám bolo predložené, sa nezamýšľa nad tými dôvodmi, ktoré uh, spôsobili túto dramatickú situáciu v Južnom Sudane. My nie sme v etickom konflikte, ale opätovne pri zneužení politických cieľov alebo cieľov politik rôznych skupín, ktoré eh, sú v tejto krajine. Eh, sme toho svetkom. Eh, toto je častokrát práve dôvod tohto prezident Majárika, ktorý teraz otočil svoj kabát a teraz s Albažírom kvôli ropným poliam sa spojili. On podviedol svojich spojencov, ktorí sa postavili proti týmto diktátorom a takisto aj tí E, ktorí e, nikdy neohrozovali tento režim. Všetky tieto podvody vojenské, e, zodpovedných politických a takisto aj spôsobilo to, že privrženci bývalého prezidenta Machara sú povezení na Namiesto teda diktátora a týchto korumpovaného režimu je potrebné pomôcť tým, ktorí sú obeťami, aby sa nezopakoval prípad Rwandy. Je potrebné opätovne sa zamýšľať nad týmito politikami a naozaj Európska únia musí zavažiť v tejto situácii. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pekne a teraz odovzdám slovo pánovi ministrovi Kurkulasovi. Thank you. Thank you. Ďakujem. Pani predsedníčka, kríza v Južnom Sudáne sa začala pred menej ako mesiacom a jej základom je politický boj, boj o tom boj e, v súvislosti s tým, ktorý e, v súvislosti s násilím. Aby sme toto zastavili, túto katastrofu v tomto regióne, sa musíme e, rozhodnúť. Poprvé, táto kríza sa nevyrieši prostredníctvom ďalšieho opakujúceho sa násilia. Po druhé, kat pomerne e, rýchlo sa dostal do centra mediačných snách a to, by sa, to, to je chválihodné, malo by sa to podporiť. Európska únia vyzýva všet, vo, na to, aby sa všetká miestna medzinárodná snaha zamerala na podporu snahy e, ICADu a e, vonkajšie zásahy by mohli len zhoršiť situáciu. Po tretie, nepriateľské kroky sa musia zastaviť, násilie na civilnom obyvateľstve sa musí skončiť a páchatelia musia byť postavení pred súd. Po štvrté, hoci boje začali pred menej ako mesiacom, korene tohto konfliktu sú oveľa hlbšie a, uznesenie, a riešenie je spojené len so zdravým politickým dialogom medzi oboma stranami. Dialóg musí byť zameraný na vydláždenie cesty pre inkluzívne zmierenie. Všetky e, strany musia zabezpečiť to, aby sa zabezpečil bezpečný humanitárny prístup pre všetkých, ktorí to potrebujú, pre desiatky tisíce obyvateľov, e, mužov, ženy a detí, ktoré sú skutočnými obeťami tohto násilia. Konflikt nemôže pokračovať, pretože ak by to tak bolo, tak riziko občianskej vojny veľmi narastá, keďže rastie etnické napätie, čoraz viacej civilov je zavraždených, zranených alebo nutených opustiť svoje domovy a tí, ktorí zostali, bokom budú nakoniec tiež súčasťou konfliktu. Musíme vynaložiť maximálnu snahu na zastavenie takéhoto vývoja a my všetci e, budeme volaní zodpovednosť v prípade, že sa nám to nepodarí. Grácie. Ďakujem. E, chcem vám oznámiť, že som obdržala návrh uznesenia na záver diskusie. A tým pádom diskusiu uzatváram hlasovať. Budeme o tom zajtra vo štvrtok 16. januára. A teraz e, na programe schôdze máme spoločnú rozpravu ohľadom obchodných dohôd s Mexikom a Chile, otázky na ústne zodpovedanie.